What's the time? Uh, five yeah. past six. Good morning, dear colleagues. Dobré ráno, kolegovia, dobré ráno, dámy a páni. 9 hodín 5 minút, takže navrhujem, aby sme začali naše dnešné rokovanie. Dostávame sa na body 8, 9, 10 a 11 a 12. Kolegovia, mali ste dosť času na klebetenie a teraz musíme pracovať. Takže dostávame sa k bodom 8, 9, 10, 11 a 12. Máme tu viacero hlasovaní. Všetky by sme mali stihnúť presne do jednej hodiny, takže bez nejakých ďalších e, prieťahov prejdeme na bod 8 stanovenie kritérií a mechanizmov na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov. Skôr ako sa pustíme do hlasovania, rád by som odovzal slovo našej spravodajkyni, pani Manesku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, pre všetkým príjemný dobrý deň. všetkým som sa chcela poďakovať všetkým kolegom z ostatných skupín za veľmi dobrú spoluprácu na tom, príprave tohto stanoviska. Mali by sme to dať e, LIBE ako gestorskému výboru. Máme množstvo pozmenujúcich návrhov a žiaľ, väčšina z nich spadá do kompetencií LIBE, takže uvidíte množstvo pozmenujúcich návrhov na hlasovacom zozname, e, kde spravodajky neoznačuje mínus práve preto, že väčšina z nich spadá do kompetencie LIBE a z diskusí, ktoré som mala s LIBE, spravodajkyňou požiadala nás, aby sme sa nepúšťali do iných kompetencií, aby sme ostali v kompetencii AFED, to, čo som sa snažila spraviť s týmto hlasovacím zoznamom a e, indiciami. Tak nechcem povedať, že tie pozmeňujúce návrhy nie sú dobré, ale keďže sú v kompetencii LIBE, nemôžeme za ne hlasovať. A väčšina kolegov, alebo niektorí kolegovia už to nastolili aj v rámci LIBE, takže je to tam ošetrené a myslím si, že je to dobré. Ďakujem ešte raz a máme dva ústne pozmeňujúce návrhy, ktoré takisto spadajú do kompetencie LIBE, takže ja by som bola skôr za to, aby sme hlasovali proti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. <clears throat> Pani Chimenez Barbadzal, by chcela niečo povedať. Prepačte, nemám so sebou hlasovaciu kartu. Len toľko som chcela povedať. Čo to znamená? Tuším, je v Štrásburgu. Dobre. Takže hlasujte s vyhnutím ruky. Dobre, žiadne ďalšie požiadavky o slovo, takže môžeme prejsť na hlasovanie. Takže kde začneme? Tu. Dobre. Pozmeňujúci návrh 52 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 54 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 55 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 56 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Asi by sme o tomto mali hovoriť vo veľko, na veľkom biere, toto je, nemá zmysel. 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 58 za, proti, zdržali sa zamietnuté 59 za, pro, proti, zdržali sa zamietnuté 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté 61, 62 za, proti, zdržali sa schválené 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté 64 za, Overíme? Dobre, 63. Hlasujme. All 57 on board. The vote is... Všetci hlasovali, všetci 57. Hlas, bol, toto pozmeňujúce návrh bol zamietnutý. <clears throat> Takže ide teraz. 64. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 65 a 68 za proti, zdržali sa, overme. Vote is closed. Koniec hlasovania. Schválené. 69 za. A nie, 69 odpadá, pretože to bolo prijat. Schválené to predtým. Takže ideme až na 74, 75 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 77 za, nie, stiahnuté. 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 82 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 83 a 84 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 85 plus ústny pozmenujúci návrh. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 86 stiahnutý, tým pádom 87 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 89 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 90 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 91, 92 za, proti, zdržali sa, overíme, 10 na 92. Vote is closed.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 zamietnuté 99 za, proti zdržali sa zamietnuté 100 za, proti zdržali sa zamietnuté. Overíme? Nie, dobre. 101 za, proti zdržali sa schválené. 102 103 za, <clears throat> proti zdržali sa schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 109 za, proti, zdržali sa, schválené. 110 za, proti, zdržali, zamietnuté. 111 za, proti, zamietnuté. 112 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 113 za, proti, odpadá. 114 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 115, bol stiahnutý 116 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 107, áno, 117 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 118 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 119 za, proti, zdržali sa schválené. 120 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 123 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválený. za, proti, zdržali sa zamietnutí, 129 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 130 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 131 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 132 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 134 za, to isté, dobre. Ktorý z nich bol stiahnutý? Aha, ok, dobre. 135 za, proti, zdržali sa. zamietnutí. 136 za, proti, zdržali sa. zamietnutí, 137 za, proti, zdržali sa. zamietnutí, 138 a 9 za, proti, zdržali sa. schválení. 141 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 142 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 143 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 144 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 145 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválený. 150. Proti zdržali sa zamietnutí. 151 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 152, 53 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 154 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 155 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 156 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 157 a 61 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 162, 3 je <clears throat> za, proti, zdržali sa zamietnutí. 164 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 165 a 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 167 ten nie stiahnuté, 168 takisto, 4 za, proti, zdržali sa. Schválený. Odsetí preambuly 5 za, proti, zdržali sa. Schválený. 6 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 7 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 8 za, proti, zdržali sa schválený, 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 10, 11 za, proti, zdržali sa. zamietnutí. overme. 10 a 11 hlasujme. <clears throat> Dvaja kolegovia ešte spia. Dobre, koniec. Schválených. Takže 12 za. Nie, to odpada. Áno, prepačte, to bolo schválené namiesto, napriek tomu, čo nám to hlasovacom ozname. Dobre, 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18, 19 a ústny 2, prvá časa, proti, držali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, overme. Hlasujme teraz. to zamietnuté. Tretia časť za, proti, stožali sa. Zamietnuté 20 za, proti, stožali sa. Zamietnuté 21 za, proti, stožali sa. Zamietnuté 22 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 24 za, proti, zdržali sa schválené, 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené, 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené. 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 34 za, e, pardon, 2, 2 za, proti, zdržali sa schválené. 35 tieto bolo schválené, takže 38. <clears throat> Prvá časť za, proti, zdržali sa. Overme. Hlasujme teraz. Koniec. Zamietnuté. Takže druhá časť tým odpadá. 40. Pán Epitideos za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 41 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 42 až 45. 44 bola odpadá, takže tie tri za proti zdržali sa zamietnuté. 46 za proti, zdržali sa zamietnuté, 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválený a dostávame sa na 50 za, proti, zdržali sa schválení a 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A to skončné hlasovanie o celom stanovisku znení pozmenujúcich návrhov. Hlasujme teraz. Jeden kolega nehlasoval. Dobre, teraz už sme všetci schválené 47 proti 9. Blahoželám. Pán Panceri, nech sa páči. Ja Pán predseda, mohli by sme, prosím vás, overiť toto hlasovanie, pretože ja si nemyslím, že medzi AFET a Libé nejaký vzťah. Toto je arbitrárne kritérium, aby som to povedal len takto. Čiže mal, či som mal o tom hlasovať tu alebo v, v LIBE, či to spadá do kompetencií LIBE alebo do našej. Toto sú všetko citlivé pozmeňovace návrhy, s ktorým súhlasil aj, súhlasil aj spravodajkyňa. Takže myslím si, že v podstate sme zamietli celú škálu veľmi dôležitých pozmeňujúcich návrhov a ak by boli odhlasované, tak by toto stanovisko bolo, e, malo väčšiu váhu aj vo výbore LIBE. Takže podľa mňa tu je nejaká medzera v pravidlách e, o tom, čo spadá do kompetencie koho, ale myslím si, že takto je v tom neporiadok. Ďakujem pekne, pán Seri. Chce sa niekto iný k tomu vyjadriť? Ako som navrhol, myslím si, že by sme takéto veci mali diskutovať, teda tento príklad by sme mali použiť na všeobecnú diskusiu o tom, ako postupovať v budúcnosti so správami, kedy nejaký výbor vyjadruje svoje stanovisko v rámci svojej vlastnej kompetencie, alebo nie. Ja chápem, že to zložité, nevyhovuje mi tento postup, ale v tomto prípade sme nemali iné riešenie, ale pán Panzeri, rozumiem, a navrhujem, aby sme o tom diskutovali na rozšírenom zasadnutí Bíra na budúce. Dobre, v poriadku? Ďakujem. <clears throat> A teraz môžeme prejsť na ďalšie hlasovanie. To je bod 9. Osoby ve štátnej príslušnosti v Južnej a Východnej Ázii. Spravodajcom je pán Bašír. Pán Bašír, chcete k tomu niečo povedať? Just like to thank all my colleagues. Ja som sa chcel iba poďakovať všetkým kolegom za vynikajúcu povahu spolupráce. Ďakujem pekne, to je všetko. Wonderful. So... Vynikajúce, takže môžeme začať s hlasovaním. Pozmenujúci návrh 74. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 76, pán Preda, kto je za, kto je proti, zdržali sa, má to väčšinu, 78 za, proti, zdržali sa, prijaté. 79. Ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu za, proti, zdržali sa, prijaté. 81. Ústny pozmeňujúci návrh za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k 82, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté prijaté. 83 za, proti, zdržali sa, prijaté. 84 za, proti, zdržali sa, prijaté. 85 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 86 za, proti, 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 86 za, proti, zdržali sa, prijaté. 87 za, proti, zdržali sa, prijaté. 89 za, proti, zdržali sa. 89 skontrolujeme, aby sme každého prebudili. Three, two, two colleagues still sleeping. Dvaja ešte spia stále. Dobre, končím hlasovanie. A ja som spal. Ja som hlasoval. Ale bolo to prijaté. 36-21. Teraz už nás je 90. Pardon, teraz ideme na 90. -ku. Pozmeňujúci návrh 90, kto je za, kto je proti, zdržali sa. DV1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. DV2, za, proti, zdržali sa, prijaté. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa, prijaté. 93 za, proti, zdržali sa, prijaté. 94 za, proti, zdržali sa, prijaté. 95 za, proti, zdržali sa, prijaté. 96 za, proti, zdržali sa, prijaté. 97 za, proti, zdržali sa, prijaté. 98 za, proti, zdržali sa, prijaté. 100 za, proti, zdržali, zdržali sa, bolo to zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 102 a 103, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 104 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 107 za, proti, zdržali sa prijaté. 106 za, proti, zdržali sa prijaté. 108 za, proti, proti, zdržali sa, už to bolo prijaté, 109 za, proti, zdržali sa, prijaté. 110, 111, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 112 za, proti, zdržali sa, prijaté. 113 za, proti, zdržali sa, prijaté. 114, 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 116 za, proti, zdržali sa, prijaté. 117 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 118, 119 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 120 za, proti, zdržali sa, prijaté. 121 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 122 za, proti, zdržali sa, prijaté. 123 za, proti, zdržali sa, prijaté. 124 za, proti, zdržali sa, prijaté. 125 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si 125, dobre, overíme. Dvaja nám chýbajú. Dobre, končím hlasovanie. 21, 20, 36 zamietnuté. Teraz 126 za, proti, zdržali sa. Výborné hlasovanie. 127, 128, kto je za, kto je proti zdržali sa, zamietnuté. 130 za, proti, zdržali sa, prijaté. 129 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 9-3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9-4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9.5 za, proti, zdržali sa. Overíme si to, 9.5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 9.6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 136 a 137 Schaffhauser preda identické pozmeňujúce návrhy pozoruhodné, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté, prijaté, takže bolo to prijaté, takže 9.8, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Ešte raz 9.8, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 9.7, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 12, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, prijaté 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz až 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz DVB. O kompromis 5 sme práve hlasovali. Teraz kam ideme? DVB. DVB, prvá časť, druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 32, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 33 za, proti, zdržali sa prijaté. 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz DVC, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Poďme si na 45 za, proti, zdržali sa, pri, zamietnuté 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 47 za, proti, zdržali sa, overíme si to, 47, Zambacký, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté, 48 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 58 za, proti, zdržali sa, overme si, overme si 58 minú, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté, kompromis 9, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10, za, proti, zdržali sa, prijaté si návrh 68, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overme si 68. Osminu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 70, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté.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 3028, 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa, musíme si to overiť. Tesina, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 3029. Pani Jiménez, ako ste hlasovali? Za alebo proti? Už máte kartičku? Výborne. Tak 30, 29, je to veľmi tesné. Pozmeňujúci návrh 11, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Overme si to. 11. Končím hlasovanie. 36 a 22, takže prijaté. Takže elektronické hlasovanie o návrhu uznesenia a pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie. Dvaja kolegovia chýbajú. Končím hlasovanie. 54 a 2. Hlas, gratulujem spravodajcovi. Teraz prejdeme bod číslo, bodu číslo 10. Rozpočtové pravidla, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet únie. Spravodajca je Andy Kristea. Chcete niečo povedať? Nech sa páči. Chcel som sa poďakovať spravodajcom, kolegom a sekretariátu za veľmi dobrú pomoc. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a môžeme začať hlasovať. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 32. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 33. Ústny pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, prijaté. Trojka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 39, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Musíme si overiť 39. Končím hlasovanie. Je to úplne jasne prijaté. 40, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 43 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté 46 za, proti, zdržali sa, prijaté 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 7 za, proti, zdržali sa, prijaté 48 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa, prijaté 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 51 za, 50 si overíme, dobre. Overme si 50, to je, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 51. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa. Musíme si to overiť. Som trochu zmetený. Prijaté. Deväť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 14, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 15 za, proti, zdržali sa. Overme si 15. Končím hlasovanie. 28, 26, 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Samiete sa. 17 za, proti, zamieta sa. 18 za, proti, zamieta sa. 19 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme. Preveríme 20. -ku. Hlasujme. Končím hlasovanie. čo snad nefunguje e, ten prístroj? Dvadsať jedna za. Zdržali sa. Zdržali sa. Príjma sa. 23 za. Proti. Zdržali sa zamieta sa. 24 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 25 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Záverečné hlasovanie. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. 31, 42 za, 15 proti, 1 sa zdržal. Blahoželáme. Teraz sa dostávame k bodu 11. Ide o dohodu o stabilizácii a pridružení medzi európskymi spoločenstvami a Bosnou a Hercegovinou na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k EÚ. Len jedno hlasovanie, hlasujme. chýba vám jeden kolega naďalej. 57 proti jednému hlasu. Blahoželáme. Teraz Moldavská republika, to je bod 12. Ide o makrofinančnú pomoc Moldavskej republike. Je tu vôbec spravodajca? Nie. A ak nie on, tak niekto iný chcete niečo povedať? Nie. Takže môžeme hlasovať. 33 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 34 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 35 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 36 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 37 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 5 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si. Končím hlasovanie, prijíma sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 40 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 41 za, proti, 42 za, proti, 43 za, proti, zamieta sa. Kompromis 4 za, proti, príjima sa. 48 za, zamieta sa. 7 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 49 za, proti, zamieta sa. 50 za, proti, príjima sa. 52 za, proti, zamieta sa. 52 za, 1 za, proti, zamieta sa. 53 za, proti, Zdržal sa niekto? Príjima sa. Nie, preveríme si to ešte. 53. Hlasujme. Končím hlasovanie. 54 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 55 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 56 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Preveríme. 56. -ku. Hlasujme. Sme na 56. -ke. Pán Šulc. Končím hlasovanie. 30 ku 27. Príjima sa. 57 až 60 e, Schaffhauser e, hlasujme en blok za, proti zdržal sa niekto zamietajú sa všetky 4 8 za proti prijíma sa 61 za proti zamieta sa 62 za proti zamieta sa 60 3, 4. 63 za, zamieta sa, 64 zamieta sa, 65 zamieta sa, 66 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Úvodné ustanovenie 9, za, proti, zamieta sa, za, proti, zamieta sa. Ústna e, jednotka, za, proti, Príjima sa. 11 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 13 za, proti, zamieta sa. 14 za, proti, zamieta sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, ktorá časť? Bohužiaľ, otázku sme nepočuli z pléna. 15. Je tu požiadavka preverenia k 15. Hlasujme o 15. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Preveríme si to. 16 manesku, hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 17 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 18 za,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 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 30 za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme. Castaldo si preveríme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 31 Scholz za proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 32 spolu s dvojkou ústnou, za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. Záverečné elektronické hlasovanie e, o návrhu v pozmenenom znení, hlasujme. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. 55 ku 4. Blahoželáme spravodajcovi. Takže budeme pokračovať o dve minúty. Right, ladies and gentlemen, it's 10 o'clock. I would like to... Dámy a páni, budeme pokračovať v našom stretnutí. Je 10 hodín. Prosím, usadte sa všetci. Right, could everyone now be seated? That's fine. Všetci, ako vidím, teda sedíte môžeme prejsť bodu číslo 13 programu, kde ide o výmenu názorov e, o Bosne a Hercegovine. Veľmi e, rád som, že môžem e, uvítať pána Igora Cendaka, ministra zahraničných vecí. Sprevádza ho veľvyslanec Bosny a Hercegoviny pani Topič tu pri Európskej únii. Poznáme ju z viacerých e, príležitostí, pretože táto krajina je často našou témou. E, Bosna Hercegovina má 25 rokov. Už dva roky prebehli od e, vstupu do platnosti asociačnej dohody. Táto krajina teda podala teda žiadosť o vstup do Európskej únie predtým, než vy eh, dáte tieto eh, dátumy do historického kontextu, určite viete, že ste určitým eh, lakmusovým testom pre ostatné krajiny západného Balkánu. Keď vy uspejete s konsolidáciou demokracia a mieru a zmieru medzi etnikami, bude to vzorom pre všetky ostatné balkánske krajiny. Západný Balkán a Bosna a Hercegovina prechádzajú poslednej dobe cez veľmi zložité obdobie. <clears throat> Oslavili sme 60. výročie rímskej zmluvy, kde ide o, e, dlhú, dlhé obdobie mieru pre tento kontinent vďaka spolupráci v regiónoch. Aj tak si pripomeňme, že tým tomuto rozhodnutiu predchádzali jedny e, mnohé z najhroznejších udalostí v, v, e, v histórii. Srebrenica. A teraz e, naozaj hovoríme o rozhodujúcom okamžiku v histórii Balkánu, kde možno naozaj vychádzať len z partnerstiev založených na skutočných hodnotách. Ostáva však ešte veľa práce. Krajina musí posilniť svoje centrálne inštitúcie a znížiť, znížiť polarizáciu. Musí sa pracovať na koordinovaných odpovediach, musí sa bojovať proti praniu špinavých peňazí a za slobodu médií. Vážený pán e, minister, môžete sa teraz obrátiť na naše e, výbor pre zahraničné záležitosti, ho, ho povedať nám o pokrokoch, e, pokroku na vašej ceste i výzvach a problémoch. Vítajte tu medzi nami, nech sa páči, máte slovo. Ďakujeme, pán McAllister, ďakujem tiež všetkým kolegom je e, mi veľkou cťou, že môžem k vám prehovoriť, vymeniť si s vami názory k našemu procesu v Bosne a Hercegovine. Začnem snáď komentármi na úvod a potom prejdem k tej oveľa zaujímavejšej časti diskusie o týchto témach a výmena, výmene názorov medzi nami. V prvom rade Bosna a Hercegovina je krajinou, ktorá s veľkou rozhodnosťou chce napredovať k vstupu do EÚ. My v Bosne a Hercegovine nemáme mnoho problémov a mnoho tém, na ktorých by sme sa zhodli. Srbi, Chorváti a Bosniaci, Federácia a Republika Srbska sú dvomi formáciami v Bosne a Hercegovine. Všetci sme tu na jednej lodi, všetci chceme pokračovanie integračného procesu čo najlepšou rýchlosťou a efektivitou. Jeden z tých najnovších e, výskumov ukazuje podporu asi 80 ľudí v krajine pre e, integračný proces do EÚ, kde sa krajina e, stane členom EÚ. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku Bosny a Hercegoviny, máme tu dve dominantné otázky alebo problémy, ktoré sú pre nás prioritou. Integračný proces do EÚ a regionálna spolupráca. Oba tieto bloky nás držia pohromade e, na tejto ceste európskej integrácie. K obom blokom zo pár poznámok. V prvom rade v roku 2016 v roku ktorý sme práve uzavreli, bol najprelomovejším e, rokom, rokom najväčšieho pokroku Bosny a Hercegoviny na, tej, na tejto integračnej ceste. Takýto pokrok sme nedosiahli v, žiadnych, e, v žiadnom z predchodzích rokov a toto sa udialo vlastne v roku, kedy prebiehali i voľby. E, o to je to dôležitejšie čo teraz potrebujeme, nie je nejaká patová situácia alebo pa- z, prestávka, ale do- ďalší dobrý rok, rok 2017. Viete, že dotazník Európskej komisie je e, u nás od decembra a to je tá najeurópskejšia, alebo teda najdôležitejšia európska téma, na ktorú sa zameriavame. Želáme si, a je to našim zámerom, aby sme e, získali čo najskôr kandidátsky štatút, štatút kandidátskej krajiny, ak je to možné do konca tohto roka. A určite budeme robiť všetko, čo je v našich sílach, aby sme sa tam dostali k tomuto bodu. Integračný proces Bosny a Hercegoviny do Európskej únie. Dúfam, že kolegovia z krajín z Západného Balkánu, ďalší kandidáti, e, my to nebudú mať za zlé, ale my si myslíme, že proces integrácie našej kraja do Európskej únie je v e, najväčšieho významu, možno významnejší než v iných krajinách, pretože dlhodobá stabilita a mier kompromis a dohoda medzi nami v Bosne a Hercegovine bude možný len vtedy, ak táto európska perspektíva a táto jasná vízia Bosne Hercegoviny ako krajiny EÚ je možný a je viditeľný. Ak sa rozprávate s našimi ľuďmi kdekoľvek v Bosne, v Banialuka, Sarajevo, Mostar, kdekoľvek, veľmi odhodlane idú týmto smerom a vidia tri dôležité body touto optikou integrácie do EÚ. Poprvé, že to prinesie ekonomický pokrok a ekonomický rast. A to znamená, že sa e, zlepšia tie hrozné čísla, ktoré zaznamenávame. Poviem len jedno. 60 nezamestnanosť u, u mladých ľudí. A potom je vám veľmi jasné, prečo mladí ľudia chcú opustiť e, krajinu vidia tu teda ekonomické dôvody, ale ľudia v krajine vnímajú tento proces ako istú cestu k tú skutočnému právnemu štátu, pretože eh, akokoľvek chceme eh, ekonomický rast, lepšie platy a, pen, eh, a dôchodky a perspektívy pre potomkov, chcú veľmi aj spravodlivosť spravodlivosť a právny štát, čo si ctíme tak veľmi ako ekonomické otázky. A po tretie, ľudia to vnímajú ako otázku bezpečnosti v Bosne a Hercegovine a často o tom hovorím, pretože to je najdôležitejšie pre nás. Väčšina ľudí v Bosne a Hercegovine prežila jednu, niektorí dva, dokonca aj tri vojny a ak proces európskej integrácie Bosne, Hercegoviny a ďalších krajín v regióne bude znamenať, že už nebudú vojny najbližších 100 rokov, ak by nebol žiadna výhoda z toho všetkého, toto samo o sebe je dosť veľké. Takže <clears throat> chcem, aby ste lepšie pochopili, ako my vnímame tento proces ako občania vnímajú tento proces všade v Bosne, Hercegovine a prečo to tak veľmi chceme. Našim zámerom je aj spolupracovať s regionálnymi priateľmi v regióne. Angažujeme sa v tejto veci a vidíme, hľadáme príležitosti spolupráce s našimi priateľmi zo Srbska, Čiernej hory, Macedónska a ďalších krajín v regióne a samozrejme, máme očakávania a myslíme si, že to je pre nás výhodou, že <clears throat> máme najväčšiu hranicu s našim európskym susedom Chorvátsko, dlhšiu ako tisíc kilometrov. A samozrejme, tým, že oni už sú v EÚ, tak to vnímame ako príležitosť urýchliť naše procesy. Také prekažky Myslím si, že je dôležité povedať, že tie najvšeobecnejší a najnebezpečnejšou prekážkou je všeobecná politická stabilita v krajine. V Bosne a Hercegovine, samozrejme, ako viete, máme Daytonskú dohodu, ktorá je základom dnešnej Bosne a Hercegoviny. jediný spôsob, ako sa posunúť vpred, je spolupracovať, lepšie si rozumieť, viesť vnútorný dialog. To je jediný spôsob, ako sa dostať, dopracovať k úspechu, pretože všetci máme svoju predstavy. Ak hovoríte s ľuďmi v rôznych častiach krajiny, s rôznymi zástupcami rôznych národov, ktorí žijú v tomto štáte, samozrejme vyjadrujú rôzne názory na minulosť. A preto by sme sa mali zamerať na budúcnosť a hovoriť spolu a nájsť spoločný základ pre budúcnosť. Momentálne stojíme pred ďalšími krokmi, čo sa týka európskej integrácie a tohto procesu. Takže je dôležité, aby sa v reformách pokračovalo Máme reformný program, ktorý sme pripravili spolu, vytvorili spolu s európskymi inštitúciami. Bol to schválené, čo až tak často nevidíme, aspoň v Bosne a Hercegovine. Tento reformný program bol schválený jednomyselne. Všetci ho schválili, dokonca aj opozičné strany. A ich poslanci hlasovali za reformný program. A toto európske vyhlásenie podpísali všetci lídry všetkých parlamentných politických strán, vrátane tých, ktorí sú v opozícii. <clears throat> Takže teraz musíme pokračovať a zamerať sa predovšetkým na ekonomické otázky, na ekonomické reformy a tam sa musíme zamerať pri našich snahách e, v oblasti ekonomických reforiem. Na to sa zameriavame. Bosna a Hercegovina, čo sa týka vzťahov s Európskou úniou, momentálne, ak hovoríme o inštitucionálnej spolupráci, o inštitucionálnych vzťahoch, je tu problém parlamentnej spolupráce, ktorá nie taká, aká by mala byť. Takže táto parlamentná stránka vzťahov Bosna Hercegovina a Európska únia momentálne je v závoze a ja som hovoril s niektorými europoslancami a dúfam, že sa nám podarí vyriešiť tento problém, tú procedurálnu otázku a že čoskoro sa tento orgán vytvorí. Ja si myslím, ako som povedal už na úvod, že bude zaujímavé vymeniť si s vami názory na viaceré vyjadrenia, ktoré my považujeme za dôležité, ale vypočuť si zároveň aj vaše názory na to, čo si vymyslíte, čo sa deje v Bosne a mm, vaše názory na integračný proces. Ďakujem pekne, pán minister, za úvodné slova. Máme asi 40 minút na túto tému. Momentálne máme 12 kolegov, ktorí by sa chceli vyjadriť, takže Poprosím vás, pokúste sa každý zmestiť do dvoch minút a začneme s predsedom delegácie Bosna, Hercegovina a Kosovo, pán Picula. Ďakujem pekne, pán predseda. Je naozaj veľkým potešením privítať dnes medzi nami pána ministra zahraničných vecí, ktorý naozaj pri mnohých príležitostiach potvrdil, že sa naozaj venuje európskej agende svojej krajiny a že je zástancom spoločných hodnot, ktoré sú nám spoločné všetkým. Čo je dobré, že nám pripomenul eh, úspechy roku 2016 napriek eh, rôznym eh, problémom a zdržaniam, ku ktorým došlo, tak to je vždy. Ale tento rok svedčil o tom, že napriek štruktúrálnym problémom je možné dosiahnuť pokrok. <clears throat> Ja by som chcel upozorniť na zásadný problém, ktorý eh, narušuje vzťahy dvoch parlamentov. Vážený pán minister, nikto nepochybuje o tom, že Európska únia chce vidieť prosperujúcu a stabilnú Bosnu a Hercegovinu, ale Bosna musí byť funkčným štátom, aby k tomu došlo a členstvo v EÚ musí vychádzať z koncenzu, ktorý e, bude potvrdený pri početných príležitostiach. Žiaľ, chýba tu v podstate ten parlamentný aspekt vzťahov. Chýba nám práve tento parlamentný vzťah ako dobrý základ pre stabilizáciu asociáciu. Máme zásadné technické problémy a zatiaľ nevidíme žiadne riešenie napriek mnohým snám hľadať kompromis v bosnianskom parlamente sú mnohé skupiny, ktoré blokujú tento pokrok, pretože sa asi boja, že prídu o svoje aktuálne postavenie. Ako vy, ako minister pre zahraničné záležitosti, ako sa vy môžete zapojiť do tohto procesu? Rok 2017 je rokom, kedy nie sú voľby, takže čo si myslíte, čo môžeme spraviť preto, aby sme priblížili Bosnu k integrácii do Európskej únie, čo je niečo, čo všetci chceme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Spravodajca pre Bosnu, pán Preda, vážený pán predseda. <clears throat> Ďakujem pekne, pán minister, že ste prišli medzi nás a hovorili o reformách a o pokroku, ktoré vaša krajina dosiahla. Takže povedal som, že ďakujem, že ste prišli, že ste hovorili o reformách, ktoré vaša krajina spravila za posledné roky. Súhlasím s tým, keď čo hovoríte, že to je naozaj obdobie pokroku, hlavne keď e, to porovnáme s minulosťou. Mám tri otázky, ak dovolíte. Prvá sa týka diskusie o prijatí e, legislatívy ohľadom zdaňovania ropných produktov. Je to veľmi dôležité aj pre medzinárodnú situáciu. Samozrejme, to opatrenie, ktoré máte v reformnom programe a e, v rámci politických reforiem, mm, dohodnutých reforiem. Aké sú šance, že tento zákon bude prijatý včas, pretože je tu veľká kontroverzia ohľadom tohto návrhu zákona. Druhá otázka sa týka prípravy odpovede na dotazník. Kedy to dostaneme? Áno, zaznamenali sme na začiatku taký veľký optimizmus a mám pocit, že teraz e, je ho tam oveľa menej toho optimizmu, ak vôbec. A tretia otázka. Nedávno zverejnený Medzinárodný republikánsky inštitút, e, jeho prieskum hovorí o tom, že je tu podpora Eh, vstupu do únie eh, Republiky Srbskej. Vy ste z Republiky Srbskej. Čo môžeme spraviť preto? Čo sa dá spraviť preto, aby sa trošku zmenil všeobecný postoj? Pretože Republika Srbská to nie je len dodič. Čo môžeme spraviť preto, aby sme pomohli pro Európanom v tejto časti? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz tieňový pre túto krajinu. Pán Papadakis ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som privítal ministra zahraničných vecí pre Bosnu a Hercegovinu a povedal, že ja som tieňovým spravodajcom pre SAD a som z Cypru. A my sme mali závažné problémy Myslím si, že chápeme, aké problémy e, majú ostatní, pretože zažijeme vlastné problémy. Dôležité mať perspektívu, perspektívu pre budúcu mladú generáciu. A k tomu je potrebné naozaj spraviť zásadné reformy, také reformy, čo zmenia život ľudí. Ďalšia dôležitá vec je boj proti korupcii, pretože v každodennom živote toto je niečo, čo odráž, odrádza mladých ľudí a je to jeden z hlavných dôvodov, prečo chcú emigrovať. A potom sa pýtam, akú lohu zohrávajú náboženskí lídry u vás. Konajú takým spôsobom, aby zmierňovali rozdiely? Pretože ak by tak konali, ak by tomu pomohli, bolo by to na prospech všetkých. Netreba hľadať e, také prístupy náboženstve, ktoré ľudí e, oddelujú. Treba ľudí zbližovať. A myslím si, že to by bol fakt, ktorý by prespel k normalizácii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Tanak, ECR, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Naša skupina podporuje Bosnu Hercegovinu a jej snahu stať sa kandidátskou krajinou členstva EÚ. pamätám si, E, e, že okrem Kosova, to je z dôvodov neuznania, to je asi jedinou krajinou na Balkáne, ktorá ešte nie je kandidátkou krajinou. Je potrebné odvieť však kus práce. jasné, že federálna vláda dohráva dôležitú úlohu a tá úloha je zatiaľ slabá a sú tu veľké odstredivé sily, ktoré určite podporuje aj to e, vmešovanie sa Ruska e, do situácie v regióne. E, Uplynulo vyše ako 10 rokov od Daytonu je tu množstvo nevyriešených otázov ako návrat ľudí a rozhodnutie súdneho dvora. Napriek tomu všetkému vítame všetky snahy, tak ako aj povedal pán minister zahraničných vecí, pokúšajme sa pomôcť na ceste k prístupu do EÚ Bosnej Hercegoviny. Dve otázky. Úloha Ruska je jasná a aj v správe pre Montenegro, pre Černú horu videli sme tam tie aktivity. A pýtam sa, akú úlohu zohráva Turecko u vás a konkrétne s tým súvisiaca otázka, úloha financovania zvonku pre všetkým charitatívne organizácie z Perského zálivu pri výstavbe salafistických e, e, mešit, e, čo sa dá spraviť pre tých džihadistov, ktorí odišli od vás a môžu sa teraz vrátiť. Je tu nebezpečenstvo ISIS a pád Raka. Keď sa vrátia, budú stíhaní alebo nie? Bosna a Hercegovina je iba pozorovateľom e, podobne ako Albánsko, Albánsko, na rozdiel od Albánska a Turecka, ktorí sú plnohodnými členmi. A potom úloha Spojeného kráľovstva po Brexite. Ja som bol informovaný o tom, že EAS nepodporuje to, aby Británia viedla berlínsky, program, berlínsky proces a summit v Londýne budúci rok práve v dôsledku Brexitu. Neviem, či ste pripravení na to reagovať a akú úlohu si viete predstaviť pre Britániu, ktorá chce naďalej sa veľmi angažovať na Západnom Balkáne aj po Brexite. Ďakujem pekne, Charles. Pán Radoš za liberálov. <clears throat> Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán minister, ja by som chcel vyjadriť podporu našej skupiny e, za približenie Bosne a Hercegoviny. Pred niekoľkými minútami sme schválili protokol, ktoré súvisí so stabilizačnou asociačnou dohodou, ktorý zohľadňuje prístupenie Chorvátska do EÚ a to bola jedna z troch podmienok pre Bosnu a Hercegovinu ktorá musí byť splnená. Druhým je prijatie hospodárskeho plánu a tretím je prijatie koordinačného mechanizmu. Niekoľko slov teraz k tomu poslednému. Ide o to, že Európska komisia toto rieši a malo by sa tam premietnúť politické vzťahy v rámci Bosny a Hercegoviny. A keď odpovedáte na dotazník, pravdepodobne je potrebné koordinovať tieto odpovede s nami. Toto môže poslúžiť ako test pre budúce príležitosti, keď budeme potrebovať mechanizmus koordinácie, pretože ten mechanizmus, ktorý vy máte, je zložitejší, je najzložitejší, ako vôbec poznáme, ako sme zažili. Pýtam sa, ako hodnotíte fungovanie koordinačného mechanizmu procese, vo vašom procese odpovedí na dotazník. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegovia. Toto bolo prvé kolo rečníkov. Je tu toľko otázok, na ktoré bude musieť pán minister teraz zodpovedať. A potom, ak budeme mať čas, samozrejme sa dostaneme aj k druhému kolu. Takže pán minister, predtým, než zodpovedáte to prvé kolo, tak ešte jedna otázka z mojej strany. Podporujete myšlienku colnej únie pre Západný Balkán? A myslíte, že by to mohlo byť spustené v Trieste na ďalšom samite? Ďakujem pekne za otázky v tomto prvom kole. Budem sa snažiť byť stručný na to, aby sme mohli mať ešte ďalšie otázky. Takže prvá otázka zo strany pána Piculu ohľadne spoločného panelu parlamentného, že čo by sa dalo urobiť. My vieme to rozlíšenie medzi vládou, v našej prípade je to Rada ministrov a parlamentom a aké citlivé to je, takže musím pomaličky postupovať, ale samozrejme budem sa rozprávať s tými, ktorí predstavujú náš parlament, na to, aby sme sa pozreli na to, či to je nejaká možnosť, aby sme sa možno snažili byť súčasťou nejakého riešenia, ktoré by mohlo nastať v budúcich týždňoch, pretože skutočne najvyšší čas a my si uvedomujeme v každom prípade tento problém. Ide tu o taký, takú zmes niektorých obáv, záležitostí, ktoré prebiehajú v našej politickej realite, v tých bojoch v našej krajine a musíme preukázať schopnosť prispôsobiť sa interným otázkam na základe toho, čo máme s Európskym parlamentom. Takže je nemožné momentálne poskytnúť vám riešenie. Ja viem, že sú tu nejaké návrhy a budem sa snažiť byť súčasťou týchto rozhovorov v rámci našej krajiny. A pokiaľ ide otázku od pána Predu, jedna z tých veľmi palčivých tém je vlastne situácia ohľadne nových zákonov. Je to skôr balíček štyroch zákonov o daň z benzínu a podobné dane teda. Máme tu politickú diskusiu, stratili by sme veľa času, ak by som išiel do detajlov, ale aby ste teda pochopili, <coughs> máme odlišné strany, ktoré sú účastné na vláde. A preto tu boli podmienky, ohľadne prijatia týchto zákonov v rámci týchto interných politických bojov, pretože niektorí politickí hráči chceli mať podporu, podporu pre polnospodárských výrobcov, ktorí by boli najviac postihnutí týmito novými zákonmi a musíme urobiť všetko preto, aby ten balíček podporili všetci. Takáto dohoda nenastala Takže tento naliehavý postup nebol prijatý na úrovni parlamentu a ešte stále nevieme, ako sa to ďalej bude vyvíjať. Je tu možnosť, že to prejde rýchlo, ak nájde, dôjde teda k zmene nálad. Nikto ešte zatiaľ nevie povedať, že ako a kedy tento balíček, tieto štyri zákony budú vyriešené v najbližších dňoch a či to teda prejde dostatočne zavčas na to, aby sme splnili tie lehoty Medzinárodného fondu na to, aby sme mohli dostať druhú tranžu peňazí. Vaša otázka týkajúca sa príprav na, otáz- na odpovede, e, pokiaľ ide o ten dotazník, To sú tie isté dotazníky, ako vlastne aj pán Radoš to naznačil, pretože týmto sa dostávame k mechanizmom koordinácie a mechanizmy koordinácie to vlastne sú, ako sme aj počuli, je toto najkomplexnejší mechanizmus svojho druhu, ale nevieme, ako to funguje. Urobili sme politické rozhodnutie, aby sa to vytvorilo. Nedávno sme urobili politické rozhodnutie jednomyselné, nielen pokiaľ ide o štátnu úroveň, ale aj s ostatnými, aby sa pomenovalo tých 33 skupín, ktoré vlastne pracujú pod, so, vo vlastnom portfóliu, ale otázka je, že či to bude fungovať. Máme možno to najlepšie auto, ale ešte stále v garáži, teraz ho snažíme sa vybrať a uvidíme pretože tie inštitúcie vyprodukovali svoje vlastné odpovede na tie otázky, pokiaľ ide o ten dotazník Európskej komisie. Týka sa to federálnej ako aj národnej úrovne, takisto sa to týka aj kantónov. Je to tam všetko obsiahnuté a teraz sa tento mechanizmus koordinačný chceme vykreovať post finálne odpovede. Takže v najbližších týždňoch dostaneme odpovede na obe otázky. Ako sa veci zlepšujú, pokiaľ ide otázky a odpovede na otázky od dotazníku a takisto aj ten mechanizmus koordinácie, či vôbec pracuje. A pokiaľ ide otázku Republiky Srbskej, všeobecná nálada voči Európskej únie, ja si nemyslím, že je negatívna. Ja som z Republiky Srbskej, ja som podpredseda strany, ktorá si toto stanovila ako jednu z, 50, jednu z 5 priorít v 99. keď sme sa vlastne vytvorili. Vtedy to vôbec nebolo tak strašne populárne byť proeurópsky svojho času, takže už 17 rokov to chceme a chceme a budeme pokračovať, pokým to bude potrebné a chcem povedať, že nemáme nič s antieuropeizmom, pr- protieurópskymi náladami, práve naopak. Republika Srbska, tam sa ľudia pociťujú, cítia byť Európami, majú pocit, že patria do Európy a chcú ísť európskou cestou. A myslím si, že je veľmi dôležité, a kvôli časovým problémom, nebudem teraz eh, hovoriť o detailoch, je veľmi dôležité, aby sa tu rozlišovala medzi želaním ľudí, ktorí chcú prijať európske hodnoty, chcú sa vydať na európsku cestu a medzi tými náladmi, ktoré, náladami, ktoré sú na úrovni vlády. To je jednoducho veľmi dôležité. Potom je tu otázka zo strany pána Papadakisa ohľadne úlohy náboženských aktérov v krajine. To nám prinieslo niekedy v minulosti predovšetkým pred vojnou a počas vojny a potom aj tesne po vojne niektoré problémy. Ale myslím si, že môžem povedať v mene všetkých troch kľúčových náboženstiev aj ostatných, že máme tu prístup, ktorý je teraz akceptovateľný a konštruktívny. Myslím, že sa to týka predstaviteľov islámu, katolíckej církvy, ako aj ortodoxnej církvy. Bolo tu veľa rozhovorov ohľadne toho vplyvu na každodennú politiku zo strany náboženských lídrov. To je môj dojem, to nie je niečo, čo by sme boli mali čo by sme boli prerokovali na niektorých grémiach, to je iba môj dojem, že tento vplyv na každodennú politiku je veľmi nízky. Je najnižší, odkedy si teda pamätám. Myslím, že to je dobré, pretože takto to má byť aj oddelené. A pokiaľ ide o situáciu ohľadne islamských vodcov, myslím, myslím si, že je dôležité si uvedomiť, že oni celkom jasne povedali, ako sa vyjadrujú v boji, v boju proti terorizmu, proti radikalizácii. Ako viete, Bosna Hercegovina je veľmi rozhodná a podporuje globálnu koalíciu a snažíme sa robiť, čo sa dá. Takáto podpora zo strany náboženských sfér je dobrá ešte pár vied, pokiaľ ide o odpoveď na otázky pána Tenoka, pretože takisto je to súčasťou tohto, pokiaľ ide o úlohu Ruska. Myslím si, že úloha Ruska v rámci Bosny Hercegoviny je častokrát predovšetkým, keď sa to vníma ako niečo mystické, myslím, že je to častokrát prehnané. Máme samozrejme záujmy ruské, majú záujem o Balkán a Bosnu a Hercegovinu, majú aj investície samozrejme, ako viete, predovšetkým to v Srbskej republike, ale pokiaľ ide politický vplyv, myslím si, že my nemáme nejaký vplyv, ktorý by mohol začať vzbudzovať nejaké problémy. Ja ako minister zahraničných vecí som sa stretol s pánom, s pánom Lavrovom trikrát, hovoril som s veľvyslancom, samozrejme veľakrát. Máme viaceré kontexty, z ktorých sa pohybujeme a jasné stanovisko je to, že akceptujú naše rozhodnutie. A naše rozhodnutie je dobré vzťahy s Ruskom. Máme vzťahy. Eh, ročne máme 5-6 obchodných partnerov, ale otázka je, že aký je náš strategický cieľ hlavný a to je Európska únia. A toto je niečo, čo je akceptované z ich strany a nie sú tu žiadne prekážky alebo negatívne pripomienky. Avšak máme aj otázku, ako ste sa vy na to spýtali, ohľadne charít eh, z arabských krajín, organizácií dobrovoľníckých, poviem tú istú odpoveď, ako aj na otázku ohľadne zahraničných bojovníkov. Máme agentúry, inštitúcie, ministerstva, ktoré sledujú tieto veci. Každá charita vlastne je veľmi pozorne sledovaná a my vieme, že islám v Bosne-Hercegovine nikdy nebol násilným islamom. Vždy to bol tzv jemný soft islam A tie problémy, ktoré máme, boli importované a preto sledujeme tú situáciu pozorne. Je dôležité tu povedať, že pokiaľ ide o tých zahraničných bojovníkov, my sme boli jedna z tých krajín, ktorá ako prvá zaviedla zákon, ktorá to sankcionuje, takže máme zákony, ktoré sankcionujú e, nábor, boj, bojovanie alebo akékoľvek prepojenia a vplyvy na organizácie, ktoré takto sa angažujú. Takže výsledok tohoto okrem iných aktivít je skutočnosť, že v roku 2016 poprvýkrát sme mali rok, kde bola kde bol nulový počet ľudí, ktorí išli do iných krajín bojovať. A tí, ktorí sa vracajú, 46 minulý rok, 26, ktorí vlastne čakajú na vyšetrovanie a ostatných sledujú naše agentúry, takže my máme to v centre pozornosti a robíme veľmi intenzívnu výmenu informácií s ostatnými agentúrami. A pokiaľ ide o vzťah so Spojeným kráľovstvom, ako viete, pán Johnson bol pred pár dňami v Sarajeve, bolo veľmi dobré zasadnutie s ním a chcem povedať, že sme nehovorili o týchto témach a nech sme tí, ktorí budú rozhodovať a určovať e, proces Berlínskej konferencie roku 2018, ale my nevidíme nejaké problémy, ak by to chcel hosťovať Londýn. Viem, že sú tu nejaké myšlienky ohľadne toho, sú tu teda dilemy, kde ľudia hovoria, že v poriadku, ale aký signál vysielame, Londýn teraz vypadol a my hovoríme o európskej integrácii v Londýne. Skutočnosť je, že všetky krajiny v regióne sa sústredia predovšetkým na Bosnu Hercegovinu. Nás zaujíma predovšetkým, aby sme pokračovali a prehlbovali naše vzťahy so Spojeným kráľovstvom, aj keď Ehm, Veľká Británia chce teraz opustiť Európsku úniu, pretože, ako sme to už počuli, neopúšťajú na inú planétu, neopúšťajú Európsku úniu na inú planétu. Chceme teda pokračovať v týchto vzťahoch a keď sa spýtate mňa ohľadne našich vzťahov, tak toto je vlastne to, čo chceme mať so Spojeným kráľovstvom, pokiaľ ide o to hostiteľstvo tej konferencie v roku 2018, bude to všetko s predmetom rozhovorov, ale pokiaľ ide o nás, tak tu nevidíme žiadny problém. Pokiaľ ide o toto, sme veľmi vďační Nemecku, ako aj Spojenému kráľovstvu, za to, že sa začala táto nová európska iniciatíva v Bosnej Hercegovine, ktorá vlastne viedla k tomu, aby sme sa vrátili k reformám, k európskemu integračnému procesu a začala to v Berlíne Možno by bolo férové, ak by sa tento 5-ročný cyklus ukončil v Londýne a uvidíme, ako to dopadne, ale ako som povedal, nebude to našim rozhodnutím. A pokiaľ ide o mechanizmus koordinácie, pán Radoš, myslím, že som zodpovedal tú otázku jeho v predchádzajúcich odpovediach. Pokiaľ ide o vašu colnú úniu, my podporujeme akékoľvek spoločné kroky, tak toto vnímame a Nemali sme to ešte zatiaľ na úrovni Rady ministrov, ale myslím, viem, aká je tá atmosféra a ako na to sa pozerajú kľúčoví politickí aktéry a strany. Či to bude v triest, tak to neviem, či sa to podarí. Nie kvôli nám, pretože viete, že sú tu dilemy v iných e, západo-balkánskych krajinách, takže to je skôr otázka pre nich. My to pozitívne e, budeme hodnotiť, pokiaľ ide test. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem pekne za e, široký záber vo vašich odpovediach na tie otázky. Teraz môžeme prejsť k druhému kolu. Budeme trochu dlhšie e, sa tomu venovať, ako sme plánovali, ale chcel by som to ukončiť o 11, aby sme ešte mali čas aj na pána Inska. Teraz tu máme 8 kolegov, ktorí sa prihlásili a každý bude mať 1,5 minútový priestor, tak máme čas. Nech sa páči, pani Sujka. Ďakujem pekne. Vy ste už reagovali na tú otázku, ktorú som sa chcela spýtať, ale mám, mám iné údaj ohľadených zahraničných bojovníkov. Ja som skutočne veľmi rada, že ste povedali, že nemáte zahraničných bojovníkov, ktorí ste zaregistrovali tento rok, ale ja som dostala teda iné údaje. A pokiaľ ide o tú otázku pána McAllistera, ja by som povedala to, že my by sme radi boli, ak by Bosna Hercegovina a všetky ostatné krajiny Západného Balkánu, aby jednoducho sa pridali na základe tých e, platných pravidel. A pokiaľ ide o reformy, tak je to práve volebný zákon, ktorý je hlavnou prioritou pre všetkých, takisto aj pre Chorvátov. A takisto ste uviedli, že sú tu uh, ľudia, ktorí sa pozerajú odlišne na minulosť, že sa musíte pozerať do budúcnosti. Ja súhlasím s tým, že sa musíte pozerať do budúcnosti, ale nie je dobré si to vnímať tak, že ak sú tu pravidlá jedného výboru, ktoré prezentujú nejaké problémy, tak to jednoducho nie je dobré pre budúcnosť. Ale pozrite sa jednoducho na to, ako sa dá žiadať pomoc smerom zvonku, Pozrite sa na to, čo môže urobiť parlament. Bolo by dobré, ak by ste mali ten štatút kandidáta, aby sme mohli spolupracovať, ale tá otázka, ktorú som sa skutočne chcela spýtať, ani sa ju nemusím pýtať, pretože už ste na ňu odpovedali. Je dobré, že ste optimistom, ale mali by ste pracovať v rámci vášho štátu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Dubravka. Pán Freund teraz nech sa páči. Ďakujem pekne, urobím to v mene Julie Ward, ktorá sa ospravedlňuje za to, že tu nie je dnes ako členka delegácie pre vzťahy s Bosnou-Hercegovinou. Chce pokračovať v týchto vzťahov s ľuďmi, občanmi a krajinou. Dôvod, prečo tu nie som, je preto, že som v Taliansku s mladými, šikovnými ľuďmi z Bosny, ktorí vlastne chcú takýmto spôsobom prispieť k lepšeniu situácii a k vytváraniu demokracie prostredníctvom umenia a kreativity. Takéto projekty pokazujú na to, že Európska únia takýmto spôsobom si zaslúži pozornosť. poviem to, čo chceli povedať oni. Ďakujem ministrovi za jeho otvorenosť, za to, že si vypočuje tento uh, príhovor. Ďakujem aj kolegovi Valentínovi Inskovi, ktorý príde potom. Ďakujem za to, že ste otvorení voči bosnianským mladým ľuďom. Žiadame, aby ste venovali väčšiu pozornosť mladým ľuďom. Oni chcú, oni vedia, čo chcú, majú zručnosti a poznatky na to, aby to dosiahli majú projekty, ktoré sú pripravené. My si uvedomujeme, že nie všetci bosniaci mladí sú aktívni, ale je tu veľké množstvo mladých ľudí, ktorí sú rovnako ako my motivovaní a takto uh, nasmerované. Mladí ľudia sú budúcnosťou, nemôžu nemôžete ich sklamať. My chceme, a, a bolo by najlepšie, ak by ste nás podporovali ako partnera na ceste, aby Bosna skutočne bola, bola úspešná. Zdravia vás všetci vymenovaní, dolu podpísaní. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz pán Weigl. Vítajte, pán minister. Všetko dobré želám samozrejme e, obyvateľom Bosny a Hercegoviny i vašemu štátu. E, otázka e, medzietnických vzťahov vždy bola otázkou západného Balkánu. Teraz máme bohužiaľ dôvody mať obavy nielen Bosne, o Bosnu a Hercegovinu, ale všeobecne v regióne. Preto otázky ako ďaleko ste dospeli e, vo vašich rozhovoroch o definitívnom vymedzení hraníc e, so susedskými krajinami, e, ako na tom pracujete. A konkrétnejšia otázka, súhlasíte, dohodli ste sa s Chorvátmi na situácii, pokiaľ ide o most, neonový most. Chystám sa znova do Dubrovníku na, e, na prázdniny a verím, že tam uvidím vyriešenie tejto otázky. Ďakujeme pánu Vajglovi, teraz pán Kukan. Ďakujem pekne. Dobre, že vás tu vidíme, pán minister. Chodíte často a môžeme sa teda tešiť z maximálnej intenzity e, dialogu medzi Bosnou a Hercegovinou a Eh, Európskym parlamentom. Viete, že môžete rátať z našou podporu. Pred pár týždňami sme prijali uznesenie k Bosne a Hercegovine. Boli tu konkrétne kroky eh, eh, na európskej ceste. Vážili sme si to a ukázalo nám, že mnohé otázky, ktoré by sa teraz mali riešiť, reformná agenda, to je veľmi dôležité a rozhodujúce pre budúci rozvoj prispôsobenie Bosny a Hercegoviny k tej e, zahraničnej bezpečnostnej politike 77%, ale to číslo našťastie narastlo opr- oproti minulým rokom a dúfam, že tak budete pokračovať. Ak chceme zmeniť život v Bosniakov, potrvá to, ale určite ľudia už čakajú pridlho a mali by sme byť ako politici aktívnejší. A jedna z vecí, E, ktorú spomenul pán kolega Picula. Ja tomu hovorím taký cyklus nečinnosti medzi voľbami. Keď prídu voľby a volebná kampaň e, a keď sa to utíši, e, tak všetko sa ukludní a brzdí sa rozvoj. V Bosne a Hecegovine je množstvo volieb a preto je to vážna vec. Dá sa s tým niečo urobiť? Viem, že je to ťažké. Ďakujeme, Eduard. Pani Žovko teraz. Ďakujem. Ujímam sa e, slova po kolegovi Kukanovi, ktorý sa spýtal všetky tie otázky, ktoré som sa chcela spýtať ja. Čo skoro tu bude alebo teda vyprší lehota pre rozhodnutie o volebnom zákone a to bude poprvýkrát, alebo to bude to prvý krok k stabilite. Myslíte si, že toto rozhodnutie súdu bude v, uh, urobené včas? Povzbudzujete všetkých uh, účastníkov, aby sa aktívne zúčastňovali? A tiež otázka, ako je to s uznesením e, Európskeho parlamentu, ktoré hovorilo o tomto rozhodnutí o zmene volebného zákonu, zákona o zmene štatútu Mostarov a o médiá, kde by mali byť programy vo všetkých oficiálnych jazykoch e, Bosny a Hercegoviny. Teda môžete nám povedať, čo sa deje s riešením týchto problémov? O rovnakú otázku položím i vysokej predstaviteľke. Poslední traja rečníci teraz. Pani Petir. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani ministre, mene svaki napredak Bosni. Ďakujem e, veľmi pekne. Vždy ma veľmi teší, keď vidím kroky e, vpred e, zo strany Bosny a Hercegoviny, pokiaľ ide o európsku cestu. Samozrejme, že je potrebný na ďalšie úsilie, pokiaľ ide o reformy v rámci E, uznesenia, ktoré sme spomenuli, časť zmien e, vo volebnom zákone a u federálneho štatútu, ktoré by mohli byť e, možno obc, opciou pre zastupovanie všetkých menšín. Takisto pokiaľ ide o medzinárodné dohovory k ochrane životného prostredia. Viete niečo o krokoch vpred, pokiaľ ide o Ide e, e, o rafinériu v Bosenskom Brode, čo má negatívne dopady na občanov v Chorvátsku i v Bosne a Hercegovine. Ďakujeme ďalší rečník za e, liberálov. Ďakujem veľmi pekne. V Bosne a Hercegovine máme vlastne divadlo, to, sa, to divadlo sa tvorí vládnymi štruktúrami, kde by malo byť jasné, že je tu pokrok. A ide mi o skutočnosť a realitu. Hovorím to s veľkou bolesťou, pretože vy viete, že Bosna a Hercegovina neexistuje. Sú tu tri komunity, ktoré proti sebe e, bojovali a teraz sú k sebe e, otočené chrbtom. Tie prvky, ktoré popisujete, vlastne neexistujú. Máme tu umelý štát, ktorý má množstvo interných problémov, ktoré ešte sú e, podporované zvonka. Ani Chorvátsko, ani Srbsko sa nesnaží na to zmeniť. E, a takisto e, Makedon, Macedonsko nepomáha Bulharsku a takisto sa nespolupracuje s Gréckom či Tureckom. Sme teda v situácii, kde tá politická metafyzika, ktorú tvoria naše e, výroky a ten obal v podobe krásnych zákonov nie sú vlastne na nič, pretože tieto tri komunity sú otočené chrbtom spolu vôbec nekomunikujú a ten program je veľ, problém je teda veľmi závažný. Sú tu teda, je tu teda veľké riziko explózie, podobne ako to riziko, ktoré existuje v Macedónsku. Pýtam sa teda, koľko zákonov chcete prijať, koľko nariadení, koľko ministerstiev chcete ešte zriadiť, aby ste zabránili tej explózii čo urobíte preto, aby Bosna a Hercegovina bol skutočným štátom zo sociálneho a spoločenského hľadiska? Ďakujeme. Teraz má slovo pán Peterle. Ďakujeme vám za jasné slova, pán minister, za vaše preeurópske ambície, ktoré tá, tento parlament vždy vítal. Myslím si, že vaša krajina jej hlavnou výzvou je demonstrovať e, vlastne tú súdržnosť v diverzite. Veľmi silne ste argumentovali, pokiaľ ide o mier a vlastne absentovanie vojny. To je rozhodujúce, samozrejme, nepostačuje to však úplne. A váš druhý bod vlastne išiel tým smerom. Budúcnosť, budú európska perspektíva Borcny a Hercegoviny a a celého regiónu s cieľom vstupy do EÚ závisí od tejto spolupráce. Preto mám otázku, kde si myslíte, že by sme mohli očakávať dynamickejší prístup v krajine a, a ako vnímate ako vnímate myšlienku jednotného trhu na západe Balkánu, Niektorí tvrdia, že by to bolo možné za 2 či 3 roky. Ako to vnímate vy? A môj komentár k Londýnu či Johnsonovi súhlasím s vami. Myslím si, že Spojené kráľovstvo má všetky práva a povinnosti ako čl člen e, Európskej únie. Ako vidíte jeho podporu e, západnému Balkánu? Máte 6 minút na to, aby ste, prosím, pán eh, minister, zodpovedali všetky otázky. Netuším, či to je možné, pokúsim sa. Pani Šujca, eh, eh, efekt tých zahraničných bojovníkov z Bosny a Hercegoviny. To sú oficiálne údoje z ministerstva Bosny a Hercegoviny. Pokiaľ ide o jednotný trh a clá, boli tu rôzne komentáre. Samozrejme, že som nešiel do podrobností, ale my to vnímame ako čosi, čo nám pomáha pokračovať v európskom procese. Je to náhražka pre, eh, ak by to mala byť náhrada našeho členstva, tak ani Bosna, Hercegovina, ani tie ďalšie, aj tie ďalšie krajiny Balkánu by boli proti. Je to len dodatočný nástroj eh, zrýchleného postupu volebný zákon, e, opýtali ste sa len viacerí, apelujem samozrejme na všetkých hráčov, aby hľadali riešenie. Nie je to totiž niečo, čo chceme urobiť alebo nechceme urobiť. Je to tiež rozhodnutie ústavného zákonu, ale musíme sa snažiť v tejto súvislosti o politickú dohodu a tu budem veľmi priamy. Toto je v rukách kľúčových politických hráčov Bosnianskej federácii, teda v rukách Bosniakov a Chorvátov. Ide o, hlavne o spôsob, ako nájsť riešenie pre Chorvátov, aby volili e, svojich zástupcov do federálneho parlamentu, Rád som si vypočul e, posolstvo pána Freunda vo veci mladých ľudí. Potrebujeme viac krokov, akcií zo strany vlády, z rôznych štruktúr v Bosne a Hercegovine, od mladých ľudí. V prvom rade potrebujeme prebudenie e, podnikateľského ducha 90 podľa výskumov mladých ľudí e, na e, vlastne e, v štvrtých triedach stredných škôl a na vysokých školách všetci hovoria, chcú pracovať pre telekomunikačné spoločnosti alebo vo vláde, alebo vo vládnych úradných štruktúrach. Nemajú chuť uplatniť to, čo nadobudli vzdelávaním vo svojich vlastných projektoch. Musíme mať taký obojstranný prístup. E, pohraničné otázky, otázka pána Vajgla už áno, podpísali sme pred 1,5 rokom dohodu jednoducho, pokiaľ ide o bezpečnostné problémy medzi krajinami, ten proces pokračuje. Pokiaľ ide o ten e, neonový most, našli sme riešenie. Od začiatku som si myslel, že to bude len otázka technická. Teraz viem, že to bolo v čase e, minulých e, chorvátskych vlád, ešte dávnejších vlád. Vtedy sa to spolitizovalo, ale keď sa vrátime len k technickej otázke, je možné nájsť riešenie, pretože sú to dve spriateľené krajiny stretajúce sa e, na tom moste so svojimi záujmy. Chorvátsko samozrejme, a to je normálne, chcú e, si spojiť svoje časti svojho teritoria. Bosna a Hercegovina, e, to je tiež normálne, chce, chce sa približiť k otvorenému moru. Otázka znie, ako spojiť tieto záujmy a hoci most sa nevystavia tak skoro, môžete už plánovať vašu návštevu na chorvátskom pobreží už tento rok. Ďakujem pánu uh, Kukanovi za jeho komentáre, je veľkým priateľom našich uh, občanov. Čo môžeme urobiť? A to je jedna z tých myšlienok zmena volebného zákonu. Jej myšlienkou je, aby sa spojili uh, voľby parlamentné s voľbami komunálnymi, Určite to bude pre voličov zložité, ale urobiť sa to dá. Budeme mať štvoročné obdobie na to, aby sme sa plne eh, koncentrovali na zmenu spoločnosti. Takisto s pani Zovko hovorila o otázkach, ako je Mostar, sloboda médií a eh, kanál eh, televízny v chorváčtine. Všetko sú to otvorené otázky po celé e, roky. Sú tu mechanizmy, na, ktoré sú, majú iní, ktoré sú lepšie než tie, ktoré mám ja, ale potrebujeme vnútorné riešenie, než e, aby sme aby e, to robil on. Pokiaľ ide o otázku pani Petýr, nuž tak Ekológia je pre nás veľmi dôležitou otázkou, hlavne tá otázka znečisťovania. Na prvom e, stretnutí s pánom Štyrom sa týkala tohoto. Potom som mal e, rozhovory e, s vládou e, Republiky Srbskej, s predstaviteľmi, s pánom ministrom. Bola tu séria stretnutí, vrátanie stretnutia, kde ste to videli aj v mojej správe Myslím si, že tu máme to riešenie, že tu bude vlastne e, limitovaný e, na zmena len u, tej, e, u toho, tejto rafinérie. Nehovoríme o iných častiach Republiky srbskej. Dala by sa zmeniť miera, ako sa ako znížiť znečistenie. Moje chápanie tých rozhovorov s pánom Štýrom je práve takto aby to bolo uspokojivé, pretože teraz naozaj trpia a my tomu i, i rozumieme. Pán Nart, vám môžem povedať, že sme mali veľmi, e, počuli sme vaše slova, veľmi silné slova, videl som však za nimi e, i dobrý zámer. Áno, vaše kľúčové posolstvo je niečo, čo chcem tu opakovať. Musíme sa viac prikloniť k sebe. Tri komunity, nebudú jednou bez obmedzení, ale musí byť viac e, komunikovať a určite zdieľam vaše obavy, pokiaľ ide o Macedónsko. Verím a dúfam, že veci e, pôjdu správnym smerom a jediná vec, ktorú musím dodať, nesúhlasím teraz s jednou vecou, ak som vás správne pochopil, a to je úloha e, Belehradu a Zágrebu. Nemyslím si, že sú súčasťou problému. Myslím si, že obavy Chorvátov a Srbov e, v oboch hlavných mestách, že tie obavy sú legitímne a že ten prístup ale v skutočnosti je konštruktívny. Mali sme spoločné zasadnutie so srbským vládou, budeme sedieť e, v júni s chorvátskou vládou a verím, že môžeme riešiť infraštruktúrálne a skutočné reálne problémy. A posledná vec, Peterle, pán Peterle, otázka, kedy budeme viac spolupracovať. Dúfam, že tieto rozhovory o reformnej agende nám dajú pozitívne odpovede. Už som hovoril o tejto myšlienke, o spoločnom e, trhu, clách. Pre nás je dôležité, pre nás je dôležité, ak chceme zrýchliť procesy, nemá to byť náhrada e, vstupu krajiny do EÚ. Ďakujem. Minister Čene. Vážený pán minister Crndák, na záver tri pripomienky. Ďakujeme, že ste prišli na túto výmenu názorov, že ste zareagovali na všetky naše otázky a poskytli ste nám cenné informácie. Po druhé, dovolte ospravedlniť sa, že sme zle napísali vaše priezvisko. Zabudli sme tam E. To je Crndák a nie Crndák. Takže ospravedlním sa. A po tretie, Dovolte potvrdiť, myslím si, že za celý výbor, že budeme pokračovať v našom konštruktívnom dialogu s vami a ostatnými zástupcami vašej krajiny a dovolte zároveň aj potvrdiť, pán minister a pani veľvyslankyňa, že tento výbor bude naďalej poskytovať Bosne a Hercegovine pozornosť a podporu, ktorú si vaša fantastická krajina zaslúži. Ďakujem pekne, že ste prišli a prajem vám ešte pekný deň v Bruseli. Dobre, dámy a páni, Ďakujem. Dovidenia, pán minister, dovidenia, pani veľvyslankyňa. Uvidíme sa na budúce. A teraz môžeme prejsť na ďalší bod nášho programu. Bosna Hercegovina. Teraz by som rád požiadal pán Valentína Inska, aby prišiel na pódium. Herzlich willkommen. Grüß Gott, danke für den schönen Empfang. Ja, wo sitze ich? Sie sitzen hier. So, lieber Ensko, herzlich willkommen, ladies and gentlemen. Takže vítajte, dámy a páni. Dostávame sa na bod 14. Rád by som privítal pána Valentina Insko, vysoký predstaviteľ OSN pre Bosnu a Hercegovinu, ktorého úlohou okrem iného je aj robiť dohľad na plnenie Daytonskej mierovej dohody. Sledovali ste diskusiu s pánom ministrom Cnedakom, takže viete, o čom diskutujeme na tomto výbore. E, Počuli ste odpovede na otázky kolegov a ja teda navrhujem bez toho, aby sme nejak e, naťahovali čas. Dám vám priestor asi na 10 minút a potom opäť dáme príležitosť e, kolegom na diskusiu, na zaujímavé témy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie je také ľahké za 10 minút hovoriť o krajine, ktorá má 14 vlád, 4 náboženstva, 3 národy, 2 subjekty, a e, dve písma, e, e, čo chce byť medzinárodne jednotné spoločenstvo. Rozsah víziev, pred ktorými táto krajina stojí, sú obrovské okolnosti v regióne Bosne a Hercegoviny sa zmenili dramaticky od roku 1999. Hrozba stability tu pretrváva toto hrozba v podstate je v deliacej politike určitých politických e, strán a deliaca politika v žiadnom prípade nepomáha budúcnosti Bosnie a Hercegoviny. Vieme, že lídry určitých politických strán jednoducho zachovávajú si moc a privilégia. Je treba uznať, že sú tu základné finančné motívy niektorých politikov, ktoré sú zdrojím problémom, avšak si uvedomujeme, že výsledok toho je niečo, čo je oveľa väčšou hrozbou pre stabilitu. Je to frakturácia, členenie krajiny podľa etnických hraníc, E, nechcem však minimalizovať význam Bosny a Hercegoviny a pokroku, ktorý dosiahol na ceste približenia sa k EÚ. Práve naopak, proces je obdivuhodný a vypočuli sme si, že rok 2016 bol veľkým úspechom. A keď hovoríme o Bosne a Hercegovine aj budúcnosti, povedal by som, že taký môj krátky vzorec je včasný štatút kandidátskej krajiny a neskoršie členstvo v EÚ, keď budú splnené podmienky. To je môj vzorec. Pretože v podstate, ak máte kandidátsky štatút, tak čakáte na cestu do Európskej únie, tak by som bol za to, aj za akčný plán pre členstvo, ktoré by sme mohli spustiť, tak aby Bosna a Hercegovina sa dostala ako si do čakárne pre NATO a uh, tu máme plnú podporu všetkých národov, troch národov, ktorí žijú v tejto krajine pre túto politiku. Moje vlastné názory na Herc- Bosnu a Hercegoviny vychádzajú z mojich skúseností za posledných 8 rokov vo funkcii vysokého predstaviteľa. A vidím tu určité dlhodobé trendy, nie len trendy za posledné mesiace. Začnem tým, že je to retorika oddelenia, nové formy odčlenenia, rozdelenia krajiny sú obrovskou prekažkou deliaco e, dôvody pres, e, prevládajú nad EU integráciou, ktorá ich e, je spájajúcou politikou. Samozrejme, vojna <clears throat> začala takmer pred 25 rokmi a ciele tejto vojny sú stále nezmenené. Navyše, e, právny štát je ohrozený, súdne rozhodnutia sú ignorované, politici si robia, čo chcú a je tu priamy tlak na jednotlivé prípady, ktoré sú na súde. Občania a ich práva sú systematicky popierané e, viac ako 7 rokov po e, zmene Európskeho súdu pre e, ľudské práva. niektoré občania ešte stále majú odmetané základné právo uchádzať sa o verejnú funkciu na základe etnickej príslušnosti. Je tu kontroverznosť eventuálnej eventuálnych sporov. Tu svedčí o tom, že inštitúciálne E, otázky sú veľmi dôležité. Mimochodom, ten súd zasadá po troch mesiacoch teraz. Zároveň politické strany pôsobili proaktívne, e, čo sa týka politik orientovaných na minulosť. Odmietajú sa tu práva menších skupín na jazyk a e, je tu stále väčšia etnická segregácia. Sú tu študenti strednej školy, ktorí protestujú proti snah segregácii na školách. Bola by to prvá segregácia po 15 rokoch. Študenti chápu hrozné dôsledky budúcnosti tejto krajiny, ale možno si to tak neuvedomujú politici a ich rodičia. Ehm, ľudia, ktorí žijú v Bosne a Hercegovine, majú obavy a týka sa to 10 tisíc ľudí, ktoré opúšťajú krajinu zahraničné investície, zároveň sú stále menšie to všetko je veľkým kontrastom toho, ako vyzerá Bosna a v roku 2006. Vtedy krajina dôverovala, bola optimistická, verila v štruktúrálne reformy v oblasti obrany. Napríklad vieme tiež, že tu máme dve ministerstva, tri armády Bosne Hercegovine pred 11 rokmi. Teraz máme jedno ministerstvo obrany, e, tajnú službu, E, nepriame dane, vlajku, ktorú sme predtým nemali, silnú dobrú menu, e, pohraničnú policiu a tak ďalej. Takže medzinárodné spoločenstvo veľmi úspešne prvých 10 rokov pôsobilo. Zároveň medzinárodné spoločenstvo bolo pripravené tlačiť na ambiciozne zmeny a politická trieda bola presvedčená o tom, že má mať politickú odvahu a že to stojí za to. Môj záver dnešnému dne je taký, že niektorí politici sú presvedčení o tom, že medzinárodné spoločenstvo má stále slabší vplyv a je už unavené a že tam jednoducho len tak očakáva, čaká, počká, čo sa udeje a potom sa tí politici stanú nedotknutelnými. V tomto kontexte medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie musí trvať na sledovaní toho, čo sa deje v, v Bosne a Hercegovine a posilniť svoje aktivity, urychliť svoje aktivity. Potrebujeme Bosne a Hercegovine dať znovu e, pocit, že je nutné konať rýchlo. Je tu záujem o strategickú angažovanosť, aby sa situácia zvrátila v Bosne a Hercegovine z viacerých dôvodov. Poprvé, Bosna Hercegovina nepochybne je zdrojom e, mierového a prosperujúceho západného Balkánu a vyžaduje si vnútornú dlhodobú stabilitu. To je niečo, čo e, pán prezident Vučić v Srbsku chápe a je najlepšie využiť ten hybný moment v Srbsku na hlavnom ťahu e, k členstvu Európskej únie, na posilnenie spolupráce. Takisto premiér Plenkovič Chorvátska je zástancom stability v regióne a ponúkal svoju, ponúkol svoju pomocnú ruku opätovne Bosne a Hercegovine pre všetkým, čo sa týka procesu rozširovania. Po druhé, Bosna a Hercegovina ako aj Európa, je multietnickým spoločenstvom, multináboženským spoločenstvom, štyri náboženstva, vyše 400 rokov v Bosne a Hercegovine, ako som povedal, ľudia nepoznajú iný život, len spolu žiť s ostatnými, spolu nažívať s ostatnými. Takže tuto musíme zachovať túto integráciu, zmierovanie a toleranciu. A E, presadzovať európsky spôsob života v Bosne a Hercegovine. Po tretie, vzhľadom na chyby, ktoré sme spravili my ako Európska únia a členské štáty Európskej únie v minulosti, ktoré prispeli k tragickým udalostiam bývalej Jugoslávie, máme morálnu povinnosť ukončiť naše poslanie a e, potvrdiť, že veci sa dajú dokázať, keď trváme na svojich hodnotiach. A po, musíme, bez hocikovne vyšlo jasný signál teda ostatným, že krajina sa správne rozhodla, čo sa týka strategických priorít tým, že tvrdí, že má svoje miesto v rodine Európskej únie. Vážení kolegovia, 60. výročie rímskych zmluv nám pripomína, ako vyzerala Európa po druhej svetovej vojne a pripomíname si, o čom je Európska únia, o miery, stabilite a prosperite cez integráciu, nie cez dezintegráciu. Európsko-atlantická, euroatlantická vízia je vízia, ktorú zdieľajú občania Bosny a Hercegoviny a však musím zdôrazniť dnes, že je tu konkurencia, musíme zastaviť, musíme prestať predpoklad, že len za to, že máme pravdu, a myslím si, že máme pravdu, len za to, že máme pravdu, že všetko sa same stane. E, rakúska tlač uvádza, že Srbsko je členom kolektívnej organizácie kolektívnej bezpečnosti, ktorú vedie Rusko a sú tu určité manévre v Kazachstane v septembri, ale toto musím overiť Takže ruský veľvyslanec samozrejme v Sarajeve hovorí, že je tu alternatíva Európskej únie aby sme opäť uspeli, musíme novú angažovanosť eh, pri nových výzvach a musíme prioritizovať skutočnú integráciu a reformy, ktoré budú dostatočne hlboké na to, aby transformovali Bosnu a Hercegovinu na modernú, funkčný a prosperujúci štát. Keď hovorím funkčný, tým nechcem povedať, chcem to povedať jasne, že funkčný neznamená centralizovaný, ale musí to byť funkčný štát. Som optimista z jediného dôvodu. Dosiahli sme nepredstaviteľné úspechy v Bosne a Hercegovine predtým, keď sme sa angažovali a boli sme ambiciózni. Ak opäť sa angažujeme a úprimne budeme ambiciozni, opäť dosiahneme fantastické výsledky. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne, pán Insko, pre vaše, za vaše vystúpenie. Ostáva nám ani nie 15 minút, pretože potom máme spoločné stretnutie s rozpočtom počtovom libe výborom. Takže poprosím vás, kolegovia, mám 8 rečníkov na zozname. Minútu, minútu 30 max. Pán Kukan ako prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, pán Insko. Sme radi, že ste prišli. Dovolte na úvod povedať, že zopár, naozaj málo ľudí, ktorých kancelária má takú mimoriadnú sociálnu pamäť ako vy v Bosne a Hercegovine. Chcel by som sa vám poďakovať za váš prístup k tomu, že táto kraj, prínos k tomu, že táto krajina je na európskej ceste a že je tu mierová dohoda a územná suverenita krajiny. Naozaj si zaslúžite našu, náš rešpekt a našu vďaku. Mám dve otázky. Povedzte nám o regionálnej dynamike a bilaterálnych vzťahoch Bosne a Hercegovine, ktorí externí aktéry podľa vás majú väčší dopad v tejto krajine, alebo sa tam presadujú. A po tretie, a po druhé, by ste sa mohli vyjadriť k výsledkom e, sčítania ľudu, ktorý má vyriešiť e, spor, e, štatistický spor. Je možnosť, že, spoloč, že sa zverenia výsledky spoločného cenzusu, alebo že je možné obnoviť dialog medzi týmito dvoma štatistickými úradmi. Ďakujem, Eduard. Pán Picula, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Panecko, sme veľmi radi vždy, keď príjete do Európskeho parlamentu a môžeme sa s vami e, vymieňať názory. Som veľmi rád, že ste povedali to, že Bosna a Hercegovina by mal byť funkčným a nie centralizovaným štátom. Na tom sa všetci zhodneme. Ale dovolte sa opýtať, aká je realita dnešnej Bosny a Hercegoviny. Aká je zmes medzi Dayton vplyvom a EU vplyvom? A chcel by som vedieť, nakoľko silná alebo slabé sú inštitúcie v Bosne a Hercegovine, ktoré majú nahradiť medzinárod, inštitúcie medzinárodného spoločenstva, ktoré tam boli, boli nastúpili po vojne. A Spomenuli ste napríklad referendum v eh, Republike Srbskej alebo snahách e, opäť stíhať Srbsko. Aká je priorita kontrola, e, obmedzenie škôd alebo prevencia, alebo skutočná cesta do Európskej únie? Ak to môže prebiehať paralelne v poriadku, ale ak nie, a je tu množstvo dôkazov toho, že ešte stále potrebná vaša prítomnosť v krajine s právomocemi, ktoré máte. Ďakujem pekne, pán Radoš. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som takisto sa chcel poďakovať pánovi Inskovi, vysokému predstaviteľovi, za to, že prišiel medzi nás na naše stretnutie a otázku, ktorá sa týka rozhodnutia Ústavného súdu Bosny a Hercegoviny, ktorý uvádza, že rozhodnutia Ústavného súdu na úrovni dvoch subjektov sú nezákonné. A takisto sú tu rozhodnutia, ktoré sa neimplementovali. To znamená, že v podstate krajina funguje <laughs> nezákonným spôsobom. Jedno z tých rozhodnutí bolo, že väčšinové obyvateľstvo v Republika Srbska a vo federácii má právo voliť svojich vlastných zástupcov do e, snemovne národov v parlamente a má obhajovať záujmy národov. E, tak ako sa to robí dnes, je to vlastne proti politickej vôli národov a proti ústave Bosny Hercegoviny. Ľudia, ktorí zastávali funkcie predtým, konali a zasiahli e, do ústavy Bosnej Hercegoviny, zatiaľ čo vy ste sa rozhodli tak nepostupovať. Ja vás teraz nežiadam, aby ste tak postupovali, ale vypočul by som si rád váš názor na túto <clears throat> nezákonné a neústavnú situáciu v Bosne a Hercegovine. Ďakujem pekne. Anna. Šujca. Ďakujem pekne. Pane Isko, vítajte v Európskom parlamente. Veľmi stručne. Moja otázka sa týka vášho odhadu zmien volebného zákona. Myslíte si, máte nejakú nejaké informácie o tom, či volebný zákon bude zmenený alebo nie? Ak áno, pokiaľ viem, tak sa nedá zmeniť vo volebnom roku, takže tento rok by mal byť ten rok, kedy by sa to dalo zmeniť. Čo si o to myslíte? A ďalšia otázka. Máte nejaké zodpovedné na informácie o občanoch Bosny a Hercegoviny smerom k Európskej únie? Máte nejaké spolahlivé údaje o náladách? E, môj záver je asi taký, že ak Bosna by sa mala zmeniť. Ak sa Bosna nezmení, potom by sa mala zmeniť Európska únia, ale ja si nemyslím, že my zmeníme naše kritéria. Čiže všetci musíme pracovať na zmenách v Bosne a Hercegovine a na implementácii reforiem. Ďakujem. Pán Freund. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán Insko, za to, že ste prišli dnes medzi nás. Ak som vás správne pochopil, vyzývate k silnejšej roli únie e, v procese pristúpenia a k urýchleniu tohto procesu. Ak si spomínate, e, ako sme mali situáciu s inými východoeurópskymi krajinami, nebudem ich teraz menovať, myslím si, že boli diskusie o tom, či sme nekonali príliš rýchlo že sme mali asi počkať dostatočne dlho na to, kým e, zavládne právny štát, kým sa ukončí boj proti korupcii. A myslím si, že vtedy sme argumentovali tým, že ako náhle budú v Európskej únii, tak sa to vyrieši samo. A teraz mám otázku, či toto je tá správna cesta ktorá je tá správna cesta? Nemali by sme počkať na to, čo je pre nás tak veľmi dôležité v Európskej únie, aby sa to vyriešilo, alebo ste skôr za to, aby sme akceptovali Bosnu a Hercegovinu so všetkými chybami a potom, ako náhle budú v Európskej únie, budeme na tých chybách pracovať. Ďakujem pekne, pán Freund, pán Weigl. Vážený. Pán Insko, asi budete rozumieť, keď hovorím, viem hovoriť našou rodnou rečou, takže uh, položím svoju otázku po slovinsky. Vy ste prejavili veľa trpezlivosti a veľkú mieru konštruktívneho prístupu počas všetkých rokov, ktoré ste trávili v Bosne a Hercegovine. Za to si zaslúžite naše ocenenie, aj preto, že ste sa vystavili uh, situáciám, ktoré majú symbolický význam v Bosne a Hercegovine. Symbolika na Západnom Balkáne je jednou z najcitlivejších vecí všetkých prejavov. Mám na mysli mnohé e, tie oslavy v Republika Srbská, to, čo sa udialo v Srebrenici a podobne. Táto symbolika nám pripomína to, že tieto zásadné veci vzťahu medzi etnikami sú naďalej otvorené. Ja by som sa chcel opýtať následovné. Vysoký, ako vysoký predstaviteľ OSN, máte pocit, že záujem o Bosnu a Hercegoviny a o Západný Balkán ako taký, ktorý je v kritickej situácii. Myslíte, že tento záujem stačí? Ďakujem pekne, pán Sovko a pán Gáler. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne, vážený pán host, budem stručná, pretože moji kolegovia, pani Šujca, už sa pýtali tú otázku, že čo urobíte ohľadne volebného zákona, pokiaľ ide implementáciu ústavného zákona. A chcela by som pripomenúť, že v roku 2003 reforma obrany bola implementovaná vďaka skutočnosti, že predstavitelia Chorvátska mali legitímne zvoleného člena predsedníctva, ktorý bol schopný implementovať tieto dôležité reformy v oblasti obrany Bosne Hercegoviny a vytvoriť ministerstvo obrany na štátnej úrovni, rovnako ako aj tálnej služby. V 2011 platformná vláda bola vytvorená na federácii vďaka vášmu rozhodnutiu. Nemyslíte si, že to, že tu nie je volebný zákon pozmenený, a že tá situácia v roku 2018 vo Federácii Bosnej Hercegoviny bude explozívna a vytvorí ďalšiu nestabilitu a bude si vyžadovať vaše ďalšie rozhodnutia. Táto vyváženosť musí byť nastolená, ak chceme mať Bosnu Hercegovinu stabilnú, tak potrebujeme legitímne zvolených predstaviteľov vo vláde a ja apelujem na vás, aby sa skutočne pracovalo na týchto faktoroch, aby tento kompromis sa udial. Ďakujem pekne, pán Gáler. Ďakujem pekne. My v Bosne Hercegovine máme konflikt. Pán Dodik mal prvé referendum. To nemohol tomu zabrániť ani vláda, ani ústavný súd a keby prišlo k ďalšiemu referendu, tak by takisto neboli schopní. Takže moja otázka je, že či by ste mohli podporiť ten najhorší scenár, že jednoducho by tu ešte bolo ďalšie referendum bez nejakého narušenia. 99 to bude potvrdené, 99% potom ho druhý deň odobrí Rusko a pošle vojsko, vojsko na to, aby podporili toto nezávislý, tento nezávislý štát. Ako tomu môžeme zabrániť? Máme tam vojsko veľmi na malej úrovni, takisto máme vojakov, ktorí sú pripravení v záloži ak Sarajevo nezabráni tomu, aby sa toto referendum robilo, tak môžeme to my robiť. Napríklad pokiaľ ide o preukázanie dobrovoľnosti, dobrej vôle, možno pokiaľ ide o realizáciu nejakých cvičení týchto, týchto vojakov, aby bol signál pre Dudika, aby jednoducho sa neodvážil robiť toto druhé referendum. Ja chcem politicky dosiahnuť to, aby sa to nekonalo, pretože nechcem, aby som zrazu uh, mal zelených vojakov priamo v Európe. Uvedomujeme si vôbec túto hrozbu a urobili sme preventívne nejaké opatrenia, napríklad prostredníctvom posilnenia vojstva tým, že sa napríklad urobí takéto cvičenia, že by sme tomu zabránili. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Gáler. Her In- pán Insko, máte teraz pár minút čas na to, aby ste reagovali na tieto otázky. Vonku už čakajú kolegovia z ostatných výborov budeme musieť pokračovať ďalej. Ďakujem pekne, Eduard, za otázky aj za kvety. Tie informácie boli potvrdené zo strany Infostatu, takže potvrdím, že sú tu rozdiely medzi federáciou, ale Infostat to potvrdil. Tie celkové výsledky. Pán Picula, ja niekedy pretože máme málo času, musíme zjednodušovať. Ja by som chcel menej Daytonu, aby, bol, aby bolo viac Bruselu. Ale Brusel musí byť preskriptívny, musí byť robustný, nemôžeme umožniť vákum Bosne a Hercegovine, musíme tam jednoducho byť masívne prítomní. A pokiaľ ide o priority naše, povedal by som, že po toľkých rokov v Bosne a Cegovine aj pre naše vlastné krajiny je to právny štát, silná silná prokuratúra. Prečo máme v Rumunsku toľko ľudí vo väzniach? Pretože tam je silná prokuratúra. Právny štát je veľmi dôležitý, pretože ľudia jednoducho nezostanú v Bosne a Hercegovine. Ide tu iba o hospodárske otázky, ide tu aj o právny štát. Pán Radoš, áno. Pokiaľ ide o konštitucionálne rozhodnutia, tieto sú záväzné. Mali sme 20 tisíc rozhodnutia, a je pravda, že 20 z nich nebolo implementovaných. Vrátane tých, ktoré ste spomínali, takže musíme sa pozrieť na tie vzťahy, avšak treba si uvedomiť, že každé rozhodnutie konštitucionálneho ústavu, ktoré nie je ústavného súdu, ktoré nie je implementované, bude, to, budeme to potom lutovať. Ústavný súd nie je niečo, a jeho rozhodnutia nie sú a la carte. Musí sa to implementovať a musí to byť záväzné. Pani Šujica, ďalšie otázky ohľadne volebného zákona Predovšetkým vychádzajúc teda z prípadu Ľubič, volebný zákon musí byť zmenený a ja by som chcel povedať, že musí to byť zmenené predovšetkým z politického hľadiska. Sú tu nejaké politické potreby, ktoré musia byť splnené, ale takisto to musí byť splnené z technického hľadiska. Napríklad nemáme sklenené krabice na voľby Bosne a Hercegovine. Bol tam estonský expert, ktorý nedávno povedal, že mohli sme mať elektronické hlasovanie, ktoré by sa E, robilo tak ako v Estonsku, takže dalo by sa urobiť viacej rozlepšení, aby jednoducho už mŕtvi nemohli hlasovať. A ďalej politická otázka, podporujem v plnej miere ten úmysel, že ak budeme mať tri národy v Bosne a Hercegovine, musíme venovať veľkú pozornosť práve tým menším, bratom menším e, národným zoskupeniam. Musíme dať ľuďom viac práv, ako iba na papieri na to, aby jednoducho mali pocit, že to funguje. Takže ja s tým nemám problém. Pán Freund, silnejšia úloha, lepšia úloha Európskej únie, áno, súhlasím, áno, právny štát a treba urobiť oveľa viac ale Bosna Hercegovina ide správnym smerom. Musíme, ako som už povedal, iba do toho vniesť ten element naliehavosti. Nemôže to byť iba byrokratický proces, technický proces, ako to bolo v ostatných krajinách. Fungovalo to po Baltii, po Baltii tento byrokratický proces fungoval, ale tu treba jednoducho vniesť do toho aj element politickej naliehavosti. A Áno, povedali ste, že či treba akceptovať Bosnu a Hercegovinu so všetkými chybami. Áno, musíme, musíme akceptovať Bosnu ako kandidáta, nie ako člena, ako kandidáta, pretože potom už sú tu záväzky, potom máte zmluvné záväzky s Európskou úniou, musíte poskytnúť lepšie zlepšenia, reformy a rýchlejšie. Medzi kandidátom a členstvom je ten prechodný proces, tie sú, ten je kľúčový pre Bosnu a Hercegovinu. Členstvo príde samozrejme neskôr, skôr, neskôr, ale ten prechod je veľmi dôležitý. A pán Weigl, ospravedlňujem sa Bosne Hercegovine, tie symboly sú skutočne nadmerne proporcionálne využívané, či už je pripomínanie si výročí, či už ide o dni, ktoré sa oslavujú celé storočia. Potrebujeme jednoducho, my potrebujeme túto kultúru pripomínania si. Možno najlepší príklad je Berlín. Tam na každých 500 metrov máte nejaký monument, ale Nemecko je silnou krajinou, ktorá vzhliada do budúcna. Takže my nemáme túto kultúru pripomínania si takýchto udalostí z minulosti. Ale možno by sa to dalo rozvinúť a mladí ľudia by za to boli veľmi vďační a takýmto spôsobom by sme mohli e, potom konečne posunúť niektoré záležitosti historikom a akadémikom, ale politici sa musia sústrediť na budúcnosť, inak to bude prázdna krajina. Vidíme, že mladí ľudia opúšťajú krajinu vo veľkom. Ako minister prvá 70% ľudí chce pracovať pre štátne spoločnosti ako Telekom, ale takýchto 70% chce ísť preč. To je veľmi smutné pani Zovko ohľadne volebného zákona, to som už reagoval. Ako je najlepšie, ak ste štedri, ak dáte viac, než je potrebné. A tento rok by mal byť využitý na to. Na budúci rok máme e, voľby na štátnej úrovni a tento rok treba využiť. Také, čo povedal pán Cárak, ten e, volebný cyklus musí byť sledovaný, pretože celý rok, má, že stále tu máme nejaké formácie vlády a Bosna Hercegovina tam sú napríklad aj voľby do strán, takže o tri roky tu budú jednoducho tri, tri voľby sa konať a nemáme nikdy čas jednoducho sa venovať riadnej práci. Pán Galer hovoril o tom najhoršom scenári. Ja nechcem špekulovať o tých najhorších scenároch. To by bol samozrejme konflikt. Ak by Republika Srbska sa chcela odčleniť, tak by tu bol konflikt, ale nechcem o tom ani hovoriť. Iba chcem apelovať na vás, že vždy, keď máte tú možnosť, prosím vás, Európska únia robí vynikajúcu prácu v Bosne a Hercegovine, je to vynikajúca e, politika, ktorú tam robí, nie je to ani také drahé, ja viem, že viacerí s tým nesúhlasia, ja som veľkým podporovateľom Euroforu, ide tu o symbolickú hodnotu, ide o 60 tisíc sme išli na 600, ale je to takisto aj politický element a vždy môžeme samozrejme riešiť situáciu aj inak. A ľudia, oni sú radi, keď tam je Eurofor, pretože takýmto spôsobom sú uistení, že nový konflikt jednoducho neprepukne. Pokiaľ ide o percentuálne vyjadrenie, mám najnovšie údaje, ale je to zhruba 60 80 ľudí, ktorí sú za Európsku úniu. Pán Insko, ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli do nášho výboru. Ďakujeme pekne za to, že ste reagovali na naše otázky. Želáme vám osobne a vášmu týmu veľa úspechov v Sarajeve. A teraz ukončíme toto zasadnutie Výboru pre zahraničné veci. Chcel by som pripomenúť, že na budúce sa stretneme 2. mája do obeda aj popoludní a 3. mája iba do poludnia, do 12.30 od 9. Das